vagne, jasné. Skutočná hrozba eh, spočíva v masovej migrácii, v islamizácii a v početných eh, islamistických útokoch. Tie sú dôsledkom tejto masovej imigrácie. To má dopady aj na bezpečnostnú zahraničnú politiku. Bezpečnosť sa nezvyšuje, práve naopak. A preto Našim návrhom je nezasahovať do suverenity členských štátov. Európska únia nesmie prijať e, žiadne e, povinné e, vytváranie obranných jednotiek, povinná výmena informácií medzi členskými štátmi. To všetko je veľmi pekné, to pomáha v boji proti veľkým hrozbám masovej migrácie, islamizácie a terorizmu. Toto sú naše odporúčania Rozhodne nie sme za e, ďalšie rozširovanie únie. Chceme e, zastaviť približovanie sa k Turecku, ďalej užšiu spoluprácu s partnermi ako Rusko a USA. Ďakujeme pekne. Pán Charlie Weimers e, zo skupiny ECR, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsedajúca, keď som prišiel do Bruselu pred 5 rokmi zhruba, Mal som zhruba teda dosť jasnú predstavu o tom, čo znamená spoločná zarečná a obranná politika. Ide o medzištátnu spoluprácu, e, kde presadzujeme spoločné záujmy, ale v prípade Švédska a iných krajín je možnosť vykonávať e, samostatnú vrchovnú politiku. Potom som veľmi rýchlo zistil, že mnoho z týchto konceptov je porušovaných, pošliapavaných bola snaha presadzovať viac vojenskú silu. E, tiež sa presadzovali federalistické sily, antiamerické sily v čoraz väčšej miere. Bola snaha presunúť e, politické oblasti čoraz viac do Bruselu. V poslednom roku sme boli svedkami uznesenia kde sa hovorilo o európskych obranných jednotkách. Teraz sa hovorí o kvalifikovanej väčšine, o rozhodovaní kvalifikovanou väčšinou. Chýba tu e, veľmi jasne zakotvenie takéhoto prístupu. Ďakujem pekne. Ďalej nasleduje e, za nezaradených e, kolega Puch, ale nie je prítomný, preto dostáva slovo pán Milamon. Minute, Sa páči na jednu minútu pred, rečník tým nie je v sále prítomný. Ďakujem veľmi pekne. Európska únia je politický projekt, ktorý vychádza z princípov právneho štátu a Európa nie je pre tých, ktorí nerešpektujú princípy právneho štátu a zákon. tu v sále musíme počúvať niekoho, kto uteká pred spravodlivosťou. A teraz prejdem k našej téme. Svet je prepojený, komplexný, multipolárny. Európska únia musí byť globálnym hráčom, musí vedieť hájiť svoje hodnoty. Ak sa rozdelíme, tak stratíme relevantnosť Ďakujem pánovi Kalisterovi a pánovi Dažanovi za ich správy. Ide o dobré obsažné správy, veľmi dôležito, nadnesli aj veľmi dôležitú tému, ktorou je európska um, obrana. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ker, ďakujem veľmi pekne. Európska únia je a začala ako mierový projekt. V oblasti obrany sme trošku takým neskorým začiatočníkom a nevždy sa diskutuje o únii a o obrane v rámci jednej vety. Um, ja Niektorí sa zdá, že úprimne veria, že všetky konflikty možno vyriešiť bez využitia vojenskej sily. A po druhé sú tu tí, ktorí sú presvedčení, že EÚ by mala nechať všetky operácie na Severoatlantickej aliancii. Ja, e, sa, ja teda nie som zastancom tej prvej kategórie, no a pokiaľ ide o tú druhú, tak sa obávam, že dôjde, dôjde k príležitostiam alebo nadíde čas, kedy budeme musieť konať samotný. Tu v sále som počul veľa kolegov, ktorí, ktorí plakali nad obmedzenou úlohou Európy pri riešení svetových konfliktov, plakali nad, nad, nad obmedzenou schopnosťou, ale my mm, bohužiaľ niektoré veci ale nie sú zdarma a nie sú ani lacné. Čiže ak naozaj e, nechceme, aby naše výzvy po líderskej úlohe Európy vo svete zostali prázdne, tak musíme konať. Teraz kolega Petras Austrevičius za Riniu na minútu. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, ďakujem obom správodajcom za vynikajúcu prácu, ktorú od, odviedli. Tieto politiky musia byť sprevádzané spoločným porozumením jednotlivým výzvam. Musia byť sprevádzané konkrétnymi krokmi. Potrebujeme interoperabilitu našich obradných kapacít. Musíme vedieť čelým výzvam výzvy, ktoré prebiehajú v našom susedstve. Z tohto dôvodu je dôležitá politika pre južné a východné susedstvo. Je čas, aby sme, aby sme za, aby sme uzatvárali partnerstva s našimi susedmi, s našimi partnermi. A, takýto, a zoznam našich partnerov sa čoraz viac skracuje. Okrem toho, ekonomický záujem by nemal predbehnúť naše bezpečnostné obavy. Je klamlivé si myslieť, že takýto projekt ako napríklad Nord Stream 2 je len ekonomickým projektom. Naopak umožňuje, respektíve vychádza v ústrety ruským geopolitickým záujmom. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Ďalším, ďalším rečníkom je pani Jan. Ďakujem veľmi pekne. Áno, nová komisia je geopolitická, chce chce zlepšiť pôsobenie Európskej únie, únie na globálnej úrovni. Je to, dobrá, je to dobrý moment preto aj parlament eh, diskutovať o týchto dvoch politikách. Ďakujem obom správodajcom za vynikajúce správy, ktoré pripravili. V správach parlament jasne uznáva a explicitne počiarkuje, že žiadna európska krajina nedokáže čeliť výzvam osamotene. Pre mňa je kľúčové, je kľúčový vzťah so Západným Balkánom. Okrem celkovej, celkových cieľov by sme mali pomôcť týmto krajinám k pristúpeniu. Zaslúžia si to. A zatiaľ obranné misie, operácie EUFOR, Altea v Bosne, Hercegovine a teda to je prvá európska misia, ktorá naozaj dobre funguje na našom kontinente a zohráva, zohráva dôležitú úlohu pri, pri, pri stabilite Európskej únie a Európskeho kontinentu ako celku. My by sme mali urobiť čo v našich silách, aby sme preukázali podporu Európskemu kontinentu a v tomto, v tomto ohľade by sme mali posilniť aj v zastúpenie parlamentu. Ja som spolu spravodajkyňou k IPA 3 a zdôrazňujem preto úlohu e, dohľadu, ktorú parlament má, pokiaľ ide o tento finančný nástroj. Vážení kolegovia, v región Západného Balkánu patrí do Európskej únie a, a nastal čas, aby sme, aby, aby sme naozaj pracovali smerom k tomuto cieľu, k cieľu rozšírenia o tento región. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči Joachim Schuster má slovo a môže teda vystúpiť dlhšie. Ďakujem. Vážna pani predsedajúca, o 30 sekúnd naviac nie sú žiadne pohybnosti na tom, že mm, potrebujeme prehlbenie spolupráce v oblasti mm, bezpečnostnej a E, e, zahraničnej e, obraznej politiky. Mm, Trump je našim spojencom a Rusko mm, mm, presadzuje svoje záujmy vojenskou sílou, považuje to za spravo- samozrejmosť. Rozhodujúce je však, aby sme nielen už spolupracovali v, obraz- v oblasti obrany, ale ako to budeme robiť. Neviem pochopiť prečo ehm, posilnenie spolupráce musí sa sprevádzať zvýšením e, výdavkov na obranu. Už v súčasnosti ehm, naše výdavky na obranu sú viacnásobne väčšie než e, u Ruska. E, naša spolupráca musí sa stať ehm, efektívnejšie a potom budeme potrebovať ešte viac peniazy na ozbrojenie. A existujú konflikty, ktoré nedokážeme mm, riešiť vojensky. Potrebujeme užšiu bezpečnostnú spoluprácu. Musíme posilňovať medzinárodné inštitúcie, obmedzovať e, e, zbrojenie a vyvážanie zbr- zbraní. Ďakujem e, veľmi pekne. A teraz Ilhan Kúčuk. vážna pani predsedajúca, Eh, chcem poďakovať pánom spravodajcom za veľmi komplexné správy. Eh, svetový poriadok sa mení, mm, spochybňujú sa viacerými konfliktmi, terorizmom eh, a Európska únia musí zohrávať globálnu úlohu pri ochrane občanov, demokracie, právneho štátu, rešpektovania ľudských práv. Blízky východ vrie Mm, e, sú nepokoje v Afrike a naši e, susedie e, potrebujú podporu, pretože to, čo sa tam deje, ovplyvňuje nás bezprostredne. Preto musíme posilňovať politiku susedstva, musíme posilňovať zvrchovanosť a územnú celistvosť našich susedov, podporovať spoluprácu s nimi. Navyše Európska únia súrne potrebuje svoju str- novú stratégiu pre Západný Balkán, pretože rozšírenie únie bolo a bude najlepším nástrojom zahraničnej politiky. Musíme splniť svoje sľuby pre tento región a ponechať európsku perspektívu pre tento región otvorenú. Ďakujem pekne, pán eh, Andrius. Eh, vážna eh, pani predsedajúca, chcel by som poďakovať kolegom za skvelú správu a tri poznámky dovolím si urobiť. Poprvé, prvým cieľom zahraničnej bezpečnostnej politiky musí byť jednoznačne úloha Európy pri posilnení e, mieru a e, nástroj musí byť integrácia a rozšírenia. Dokonca aj e, môžeme vytvoriť úspech pre Ukrajinu a to je jediný nástroj, ktorým pomôžeme dlhodobej transformácii Rusko smerom späť k demokracii. Po druhé, je najvyšší čas, aby sme prešli v otázkach zahraničnej bezpečnosti politiky kvalifikovanej väčšine, pretože Ehm, nestačí nám len vyhlásenie, musíme e, e, konať a napokon, keď hovoríme o strategickej autonómii a NATO, navrhujem e, využívať jednoznačnejšie pojmy. Potrebujeme NATO a nukleárnu obranu USA v Európe vzhľadom na agresívne Rusko a potrebujeme mať aj reálnu strategickú autonómiu diplomatických a ďalších síl, aby sme stabilizovali susedstvo. Pán Glucksmann, jedna minúta. Z 80. rokov poznáme eh, príbehy eh, globalizácie. Ehm, tie eh, pôvodné prístupy sa už zahodili do koša. Dnes sa musíme rozhodnúť, či budeme navždy dospievajúci tínejdžeri, ktorí za každým, keď príde kríza, tak sa vrhneme do náručia Eh, oteckovi Amerike, alebo či chceme naozaj dospieť. Ak chceme dospieť, ak chceme vyvinúť našu strategickú schopnosť, keď sa chceme osamostatniť, keď chceme naozaj mať váhu, presadiť sa v tomto nebezpečnom svete, musíme mať prostriedky preto, aby sme budovali túto európsku obranu. Aktuálna situácia totiž je neudržateľná. Nemôžeme pripustiť, aby francúzske vojaci zomierali v regióne Sahelu, krajiny, ktorí míňajú obrovské sumy zo svojich rozpočtu, aby e, zvyšovali obrany schopnosť. A iné krajiny sa tvária, ako keby e, ešte stále sme žili v minulosti. Je dôležité rozhodnúť sa, zvoliť si svoj prístup a ja ďakujem spravodajcom za veľmi jasné znenie týchto správ. Lukas ppe Ďakujem pekne, Lukas Mandeli ďalší. Ďakujem kolegyne, kolegovia budem hlasovať za obidve tieto správy. Chcem sa poďakovať Davidovi McAllisterovi a Arnovi Danžanovi za tieto správy, najmä za znenie, ktoré sa v nej objavuje, že bezpečná situácia v okolí Európy sa dramaticky zhoršila. To znamená, že je to povinnosť pre nás aj pre Európsku komisiu, najmä však pre radu. Ale z toho dôvodu aj z iných dôvodov potrebujeme novú zmluvu. Lisabonská zmluva je zastaralá, nedokáže sa vysporiadať s novými modernými výzvami. Musíme mať Európu, ktorá bude silnejšia na vonok, ktorá bude slobodnejšia dovnútra a tiež nová zmluva musí stanoviť, že pravidlo jednomyselnosti v zahraničných a bezpečnostných otázkach v Rade že e, sa zmení, tak aby Európa mohla konečne rozhodovať, tak ako aj v osobnom živote, ak nie sme schopní sa rozhodnúť, tak je to spravidla to najhoršie rozhodnutie. Európa musí byť rozhodnejšia, ráznejšia, čo očakávam. A verím, že hovoríme v mene mnohých tu v parlamente. Chceme, aby sme boli schopnejší konať, najmä v obranej a zanečnej politike. Očakávame rázne kroky, tak ako to naznačila aj predsednička komisie. Ďakujeme pekne, pán Andrulakis z SAD. Áno, Áno. Nestabilita ehm, sa čoraz viac rozmáha, preto je veľmi dôležité ehm, pracovať aj na týchto témach v rámci našej politiky, ale bohužiaľ obávam sa, že sme ešte ďaleko cieľu, ktorý sme si vytýčili. A preto si myslím, že je tu zo pár otázok, ktoré sú nesmierne dôležité a na ktoré, a na ktoré si musíme odpovedať. Um, niektorí nerozumejú tomu, čo to znamená, že, susedí, že, že susedíte s krajinou, ktorá nerešpektuje medzinárodné právo, napríklad Grécko. Grécko vynakladá obrovské, obrovské prostriedky na, na obranu. A niektorí Niektoré malé krajiny nedokážu znášať všetky náklady a všetku zodpovednosť v spojitosti s hrozbami. Musíme vedieť preukázať solidaritu, musíme byť nezávislí v Európe, musíme mať e, svoje vlastné vojenské štruktúry. To sa zdá byť len jediným spôsobom vpred do budúcna. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má pán Peters. Veľmi pekne ďakujem. Vážené poslankyne, vážení poslanci, ďakujem obom spravodajcom za vynikajúce správy. Ide o výsosne aktuálne témy. Základy multilaterálneho poriadku sa otriasajú, sa otriasajú a um, naozaj je čas konať. Potrebujeme potrebujeme Európska únia potrebuje multilateralizmus posilniť, potrebujeme vybudovať vojenské kapacity, ktoré budeme vedieť nasadiť autonómne a bez meškania. Potrebujeme európsku strategickú autonómiu v obrannej oblasti. E, tento cieľ, e, k tomuto cieľu sme sa ešte nedopracovali a vyzývam členské štáty, aby aby sa zasadili o tento cieľ, aby sme do konca parlamentného mandátu mali v rukách naozaj efektívnu obrannú politiku. V roku 2018 e, respektíve e, občania hlasovali za spoločnú politiku. Ďakujem veľmi pekne. Pán Oleka, ďakujem veľmi pekne. Európska ak Európska únia chce zohrávať skutočnú úlohu v dnešnom svete, ak, ak máme ambíciu byť lídrom, tak, tak to samozrejme súvisí aj s posilním našich diplomatických aktivít. Ale to, to zároveň nestačí. Sú tu nepredvídateľné režimy v Sýrii, v Iraku, v Iráne, v Rusku a Mm, určite by sme mali posilniť svoju odolnosť a budovať naše kapacity. Vážení kolegovia, autoritárne režimy e, rozumejú dialogu len so silnými hráčmi. A ak chceme byť silným hráčom, tak musíme mať na to dostatok zdrojov, aby sme dokázali budovať aj príslušným spôsobom naše, na, naše e, schopnosti. 2% z rozpočtu z rozpočtového členského štátu by mal byť náš najbližší cieľ. Ďakujem veľmi pekne. Mm, slovo má pán Vočko na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúce. Chcel by som pánom spravodajcom ehm, a podporiť e, integritu a nezávislosť Ukrajiny ako aj riešenie založené na rokovaniach a nastolenie mieru v tejto krajine. E, normandský e, formát e, prispel k tomu, došlo k výmene zajacov. Dúfam, že sa podarí uzavrieť tento konflikt v tejto krajine. Existuje vnútorné pnutie. Predchádzajúca vláda presadzovala nacionalistickú politiku a pošľapovala práva menšín E, prezident e, Ukrajiny vyzýva svojich občanov e, k spolupráci a to je mm, pozitívny znak a dúfam, že to sa odzrkadlí aj v ukrajinskej legislatíve. Európska únia musí zohrovať aktívnu úlohu pri zabezpečení mieru v našom susedstve. Musíme taktiež vyzývať k tomu, aby sa dodržovali práva menšín. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúce. Vážený eh, pán vysoký predstaviteľ, ďakujem obom spravodajcom za skvelú, vyváženú e, správu, niekoľko slov k spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike. Vítam horizontálny prístup e, pravodajcov. Je dôležité, aby sme posilnili naše inštitúcie a nástroje, ak chceme e, e, chrániť multilateralizmus, musíme podporiť našu podporu krajín v susedstve únie, krajiny v našom susedstve E, sú najlepším dôvodom pre našu spoločnú e, e, zahraničnú bezpečnostnú politiku. Práve Európa, nie Turecko, lebo Rusko musia uspieť na Západnom Balkáne. A tu by som chcel zdôrazniť úlohu Európskeho parlamentu pri riešení konfliktov. Musíme spoločne s komisiou, s členskými štátmi spojiť naše úsilie, aby sme mali hmatateľné konkrétne výsledky, aby sme nastolili európsku perspektívu dla západ, pre západný Balkán. Potom presvedčíme tých, ktorí spochybňujú e, medzinárodnú úlohu Európy. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste dodržali e, e, čas. A teraz pán Vandalen z EPP. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Väčšina európskych štátov v súčasnosti e, organizuje svoju obranu e, v rámci NATO. Bol by som rád, keby to tak aj zostalo. Je to e, platforma pre spoluprácu a národné parlamenty sa majú rozhodnúť o tom, či ich príslušníci e, zo zbrojných zložiek e, budú rozmiestnení v zahraničí. Moja krajina e, splňa dvojpercentnú kvotu v rámci NATO. Správa nie vyzýva, aby sme vytvorili Európsku armádu, ale e, v bodoch 119 e, až 20 e, v podstate sa hovorí o tom a to ma znepokojuje. Považujem na to za veľmi dôležité a musíme spolupracovať naďalej s NATO. Pán Furlas, jedna minúta chcem eh, zaujať eh, stanovisko v tejto veci. Predovšetkým môžeme si položiť otázku, akú Európu chceme mať, akú potrebujeme, ako chceme tvoriť náš spoločný domov. Eh, odpoveď, priateľe, je jednoduchá. Potrebujeme mať silnú Európu, ktorá nepotrebuje tretie strany, aby zaistila našu bezpečnosť, pretože dokážeme sa postarať sami o seba s tým, aby žiadna tretia krajina nedokázala ohrozovať E, nám či už e, formou migrantov alebo inak. E, potrebujeme Európu, v ktorej každý členský štát, aj ten najmenší, bude mať možnosť sa viedriť, kde sa všetci zúčastníme rozhodovania. Práve takúto Európu potrebujeme a musíme bojovať za, pre takúto Európu. To by malo byť našim, našou spoločnou budúcnosťou. Pán Karas, vážna pani predsedajúca, Vážený e, pán podpredseda komisie Borel, e, e, obraz povie viac než tisíc slov. Obraz, ktorý vidím, je počas diskusie o Iraku, o Iránu na jednej strane, ja to vidím na strane komisie, a Teraz e, v Európskom parlamente je naša diskusia o spoločnej e, zahraničnej a bezpečnostnej politike vidíme, že ste zmenili miesto, kde sedíte. To hovorí o tom, e, že nemáme spoločný pohľad a toto naznačuje, že sme rozčasnutí. Ak sme rozpoltení, nie sme dôveryhodní, nevieme konať. A ak, ak mm, hovorcom komisie na svetových e, e, trhoch mm, musíme mať spoločnú zahraničnú bezpečnostnú obrannú politiku a e, prosím vás, aby sme urobili maximum na tom, aby sme našu bezpečnostnú úniu e, e, obrannú úniu mali, aby sme mali významnú úlohu poprosím vás, aby ste e, e, e, odložili svoje nerovnaké úlohy, aby ste konali v prospech našej únie. Ďakujem pekne, pán Kristoforu. Vážená pani predsedajúca, musím povedať, že treba e, zblahoželať pánovi Makelistrovi a pánovi Danžanovi za skvelé, e, v súvislosti s skvelými správami, ktoré pripravili. Mám pocit, že silná obranná a bezpečnostná politika Európskej únie predstavujú obrovskú výzvu, ale je zároveň mimoriadne e, dôležitá. Už včera bolo neskoro, aby sme ju mali a chceme chrániť naše hranice. Ak chceme si plniť e, svoje záväzky pri ochrane občanov, musíme e, nájsť e, prostriedky v rozpočte, aby sme mohli začať budovať svoju bezpečnosť a obranu. Nejde o to, aby sme išli do Syrie alebo Líbie alebo kopkovali Cyprus. Nesmieme pripustiť, aby to hrozovalo Európsku úniu. O to musí ísť v našej bezpečnostnej obranej politike. A kým to nedosiahneme, členské štáty Európskej únie musia konať a myslím si, pán Borel, že bolo by dobré, keby členské štáty sa mohli rozhodovať na, na základe solidarity, e, že budú konať v prípade akejkoľvek hrozby alebo hrozenia územnej celistvosti. Hm, e, e, ďakujem veľmi pekne, pani Eh, vykonanie tome, že dali merali, eh, výstupia v rámci postupu spontánnej rozpravy. Vážená pani predsedajúca, v posledných rokoch eh, spoločná zahraničná bezpečná politika Európskej únie sa posunula veľmi pozitívnym smerom. Je treba skonštatovať, že ak Európska únia chce byť silná, jednotná, dôveryhodná ako globálny hráč, Musíme konať o mnoho rýchlejšie a jednotnejšie, musíme reagovať e, na tieto krízy. Um, ale to sa nepodarí, ak budeme požadovať jednomyselnosť v hlasovaní. Preto podporujem princíp, e, ktorý je uvedený v správe z výboru AFED, že sa musíme posunúť k rozhodovaniu kvalifikovanou väčšinou v takých veciach, e, kde je to možné aj bez toho, aby sme museli meniť zmluvu. Tieto otázky sa týkajú ľudských práv, Eh, obchodných sankcií alebo civilných operácií. Eh, Táto zmena by sa dala vykonať veľmi jednoducho. Členské štáty by sa mohli na tom dohodnúť na samite. Eh, chcem teda týmto vyzvať komisiu a vysokého predstaviteľa, aby túto vec posunuli ďalej, aby sme dokázali urýchliť rozhodovací proces, aby sme boli silnejší, jednotnejší a dôveryhodnejší ako globálny hráč. Ďakujem pekne, pán Mavrides. is yours. Yeah, you were asking for the floor. Áno, požiadali ste o slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Najprv mm, chcem zablahoželať našim kolegom, ktorí pripravili správu e, pre, e, predstava spoločnej zahraničnej a obrannej bezpečnosti politiky pred niekoľkými rokmi sa mm, zdavila byť e, rídzou teóriou ale e, vzhľadom na globalizáciu a najnovšie vývoj v súčasnosti môžeme e, rozmýšľať nielen na tom, aby sme mali silné hospodárstvo, ale aj zabezpečovali e, rešpektovanie medzinárodného práva, ale bez energetickej bezpečnosti sme vystavení viacerým hrozbám nejde o to, aby sme eh, chceli niekomu zabezpečovať obranu, ale pokiaľ pán eh, Erdogan eh, bude našim partnerom. Treba si uvedomiť, že na Cypre v Egejskom mori čelíme s, s expanzionistickým otomanským Tureckom. Pani Tomášič, E, bezpečnostná obranná politika e, e, obsahuje časť venovanú Západnému Balkánu a je to dôležité uvedomiť, že táto časť Európy je dôležitá pre našu obrannú bezpečnosť. Potrebujeme mať konkrétne činy Európskej únie aj prostredníctvom misií. Súhlasím s tým, že stabilita v bezprostrednej mm, susedství sú, našim prior, sú našou prioritou. Domnievam sa, že ozajstný pokrok na Západnom Balkáne e, nie e, dosiahneme, keď sa budeme spoliehať na autokratických e, vedúcich predstaviteľov ako v Srbsku alebo e, tak, tam, kde sa poslepávajú práva Chorvátov ako v Bosne a Hercegovine. Musíme e, sledovať pokrok v týchto krajinách a snažiť sa o zlepšenie e, vzťahov s nimi, ale nesmieme sa bať problémom, musíme ich pomenovať a pracovať na ich strane. Pani Dalí, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Na rozdiel od tejto správy nevítam E, implementáciu preskov, alebo e, e, tie ustanovenia, ktoré sú obsiahnuté v Lisabonskej zmluve. O tom sme dvakrát museli hlasovať v Írsku. Veľmi ma znepokojuje spoločná zahraničná obranná politika budeme e, e, e, snažiť sa pôsobiť proti prechode na kvalifikovanú väčšinu, budeme proti militarizácii Európskej únie, vytvárania Európskej armády. Nie je to v záujme našich občanov. Potrebujeme takto správa žiada novú bielu knihu na túto tému a to nebude dobrým E, krokom a pakt PESCO, e, ktorý bol schválený minulý e, mesiac, hovorí o tom, že pán Macron chce zbrojiť v Európe na okor našich dôchodkov. Musíme prestať za zásahmi Indie, musíme sa odvolať na chartu OSN, ktorá tomu zabrania a musíte o tom sa viedriť. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, ehm, hovoríme o mobilite, o, zbrojných e, sílach a obrannom fonde. To sú niektoré dôležité slova a zdá sa, že e, budeme krátiť naše rozvojové e, projekty na to, aby sme prijali peniaze do zbrojenia v článku 140 odsek 2 e, sa nehovorí o tom, že naše prostriedky z rozpočtu musí ísť na vojenské veci. Celá e, svetová politická situácia je veľmi zraniteľná. E, v správe sa hovorí o úlohy Európskej únie a členských štátov Môžeme, musíme naďalej vyvážať e, zbranie z členských štátov do konfliktných zón. To posilňuje tieto konflikty. Ak chceme e, podporiť e, demokraciu, musíme skoncovať s vývozom zbraní do celého svetu, sveta my musíme odborať tieto obranné zmluvy to je mimoriadne nebezpečné. Ďakujem veľmi pekne. A teraz slovo e, e, v mene Európskej komisie dostáva pán e, Berel, podpredseda komisie. Prepačte, pani predsedajúca, práve som dával pokyny a mm, zároveň som sa snažil e, počúvať svet, sa nezastavil, konajú sa rôzne veci. Chcel by som sa poďakovať obom spravodajcom. Myslím si, že ide o veľmi zaujímavý prínos k diskusii o zahraničnej bezpečnostnej politike Európskej únie. Niekto tu povedal, že som sa presadil, že nesedím na druhej strane, ale tu áno. Tam sedí komisia, tu sedí rada. Viete dobre, že vysoká predstaviteľ, vysoký predstaviteľ zastupuje radu a zároveň je súčasťou Európskej komisie. Teda, kým to takto bude stanovené v zmluve, tak eh, ja sa budem musieť takto presádzať. A na to, aby sa to zmenilo, je treba zmeniť zmluvu. Ale predpokladám, že to nestihneme dnes večer. Predsa len to trvá niečo dlhšie než jeden večer. Nechápem niektorých poslancov, ktorí sa obávajú, že chceme vytvoriť monštrum, nejaké nadnárodné štruktúry, že sa hodíme z útesu, že sa pustíme do federalizmu. V každom prípade, či sa nám to páči alebo nie, komisia je federalistický orgán, komunitárny orgán, ale nemá kompetencie v eh, oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky ani obranej politiky. Ak teda nemá tieto kompetencie, prečo sme vytvorili obranú úniu? Obranná únia totiž to nesúvisí s obrannou politikou v zmysle priemyselnej obranej politiky. Obrana má inú dimenziu, nielen túto priemyselnú. Teda či sa nám to páči alebo nie, dnes žijeme vo svete, kde spoločná zahraničná politika Rozhoduje o nej rada a to jednomyselne. Je to dosť vzdialené od nejakého federálneho systému, federalistického systému. A obraná politika, tam platí to isté. Ja teda nechápem obavy, ktoré tu zaznievajú od niekoľkých, niektorých poslancov, že sa hodíme do čiernej diery federalizmu. Myslím, že to ani zďaleka neplatí. Naozaj ani zďaleka. Ja si myslím, že Európska únia potrebuje prehlbenú dimenziu, tak aby eh, dokázala rozhodnejšie, raznejšie konať jednotne vo svete. To medzi poslancami nie všetci sú tohto názoru, ale ja tento názor zastávam a eh, prezentoval som to tak, aj keď som kandidoval na tento post že Európania v celej našej únii musia mať schopnosť konať ráznejšie, rozhodnejšie. Preto sa snažíme spoločne si zadefinovať podobu spoločnej politiky. Ale spoločná to neznamená jednotná. Len si spomente, keď sme mali spoločnú menu, to nebola jednotná mena. Mali sme menu EQ, predsa len každý mal svoju vlastnú menu za seba. V niektorých oblastiach teraz sme e, spolupracovali, v iných nie. Ako dlho trvalo, kým sa Európa posunula k, od spoločne k jednotnej mene? Ako dlho trvalo, kým členské štáty sa vzdali e, svojej menovej zvrchovanosti? Trvalo to dosť dlho mena predsa len je symbolom zvrchovanosti a nie je to pritom ten najsilnejší symbol. Obrana teda miera alebo vojna, obrana svojich záujmov, to je o mnoho bližšie k zvrchovanosti. Teda nie je prekvapením, že prechod od spoločnej k jednotnej politike e, to je dlhodobý proces. A tieto správy nám jasne dokazujú, kde sú tieto ťažkosti. A ja to vidím, to mi verte na vlastné oči. Keď sa snažíme diskutovať e, o téme, ktorá nám tak blízka, ako napríklad Líbia, veľmi rýchlo zistíme, aké rozporuplné sú názory niektorých členských štátov a v tom je naša slabosť. Teda tá cesta, ktorá pred nami bude dlhá, ale musíme budovať spoločné kapacity, aby sme získali možnosť rozhodovať nie jednomyselne, ale kvalifikovanou väčšinou. A tieto správy e, vlastne popisujú zhruba cestu k tomuto cieľu. A preto by som ich ešte, rád, ešte raz rád ocenil. Chcem sa poďakovať ich obom autorom a dúfam, že budem mať priestor priamejšie, a bezprostrednejšie si o nich podiskutovať pretože vďaka takéto zmene by Európa získala ráznejšiu schopnosť konať. Naše problémy, e, s ktorými sa potýkame, nie všetky sa dajú vyriešiť e, v našich hraniciach v Únii. Všetky z nich si vyžadujú globálne kroky, klimatické zmeny, migrácia. E, všetko sú to geopolitické problémy. To je veľmi moderné slovo, ale takto toto je. Všetko je geopolitické. A ak chceme konať geopoliticky, musíme mať e, vojenské kapacity, diplomatické kapacity o mnoho silnejšie. Často sa vraví, že si musíme zvoliť medzi tým, či budeme aktérom, hráčom, alebo či budeme bábkou. Myslím, že my sme priamým aktérom ale nie akýmkoľvek aktérom. Chceme si zvoliť, akým aktérom budeme. V každom prípade ide existenčnú otázku pre budúcnosť Európy. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili rozpravy. Ďakujeme vám, pani predsedajúca. Škoda, že tu nie je viac poslancov prítomných, ktorí by prijavili záujem o túto takú významnú rozpravu. V každom prípade ďakujem, že ste ostali aj v takúto pokročilú hodinu tu v pléne, aby ste sa zúčastnili takéto významnej rozpravy, ktorá je určujúca pre budúcnosť nášho kontinentu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Aj v mene oboch spravodajcov e, sa chcem poďakovať e, za vaše slova. Teraz dostáva slovo pán Kalister. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, Vysoký predstaviteľ podpredseda komisie práve prehovoril, vyjadril sa k mnohým témam a keďže je už pokročila hodina, vyjadrím sa len stručne. Chcem sa poďakovať všetkým za vyjadrenia v rozprave. Eh, chcem sa poďakovať eh, za veľmi otvorenú, úprimnú diskusiu. Bolo mi potešením eh, skonštatovať, že väčšina rečníkov tu v snemovni podporuje predsadenie silnejšej spoločnej bezpečnosti zahraničnej politiky EÚ. Máme pred sebou ešte veľa práce, najmä mám na mysli rokovania o viacročnom finančnom rámci týchto rokovaniach, vážny pán Borel, nielen budeme musieť zaistiť dostatočné primerané financovanie, ale tiež koherentnosť, efektívnosť, e, taktiež e, reakčnosť e, nášho nástroja zahraničného financovania. Tiež sa chcem poďakovať vysokému predstaviteľovi, že nielen my sme tu prítomní, ale aj on nás poctil svojou prítomnosťou a to v priebehu niekoľkých hodín. To dokazuje, akú úctu má k Európskemu parlamentu. Ďakujem pekne. Teraz pán Danžán dostáva slovo. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili v rozprave. Zaznelo mnoho zaujímavých vyjadrení. Je mi ľúto, že e, niektoré vystúpenia sú e, poznamenané e, snahou obviniť nás ideológie. Vôbec tu nedejú ideológiu. My sa snažíme reagovať na realitu dnešných dní. E, žijeme vo svete, ktorý je poznačený obrovskými výzvami a Európa v ňom chce zohrávať úlohu najmä aj vojensky, keď e, počúvam e, kolegov, ktorí nás obvinujú z toho, že chceme militarizovať Európsku úniu, to je bajka, je to výmysel. My chceme vytvoriť nejakú kombináciu civilného a vojenského nasadenia. Ak vyvážime civilné a vojenské nasadenia, ak by sme to chceli reálne vyvážiť, tak by sme museli e, o mnoho zintenzívniť e, ten vojenský aspekt, pretože v súčasnosti výrazne prevažuje ten civilný aspekt. Realita teda nie celkom zodpovedá slovám niektorých kolegov a to je škoda, pretože ja naozaj som hlboko presvedčený o správnosti e, našich návrhov E, samozrejme pri e, všetkej skromnosti. E, v každom prípade vidíme pri všetkých výzvach, ktorým sme vystavení, že je potrebná veľmi silná forma nasadenia Európy v podobe spoločných jednotiek, v podobe komisie, v podobe iných foriem nasadenia. V každom prípade Spoločná bezpečnosť je dôležitá pre nás všetkých. Na niektorých miestach nemôže na to eh, zasiahnuť, na to nemá záujem eh, zasahovať v niektorých oblastiach, keď vidím, že prezident Trump ohlasuje, že americké jednotky sa eh, veľmi jednoznačne a hromadne stiahnu z Afriky, zo Somálska, z Mali, z Nigeru. A my sa teda máme spolahnuť na Američanov. My musíme byť schopní brániť sa aj v týchto oblastiach. E, sú totiž e, e, oblasti, v ktorých nemáme spoločné záujmy. To neznamená, že nie sme spojenci, že nemáme spoločné historické záujmy. To len znamená, že Európa musí si uvedomiť, kde sú jej vlastné priority a záujmy tam, kde ostatní nie sú schopní nasadiť svoje sily. Je to jednoducho naša povinnosť a my sa jej musíme chopiť. Ďakujeme pekne. Týmto končíme rozpravu. Hlasovanie prebehne zajtra. E Ďalej nasleduje rozpráva k situácii v Líbii. Chcem vás poinformovať, že bolo prijaté rozhodnutie v súvislosti s vymenovaním v politických skupinách a vo výboroch. V dnešnej zápisnici sa o tom konkrétnejšie informuje a dnes teda vstupujú do platnosti tieto vymenovania do funkcií. Ďakujem za spoluprácu. Ďakujem za vynaložené úsilie. To hovorím spravodajcom, obom spravodajcom. A teraz nasleduje 5-minútová prestávka, tak aby sa všetci mohli trošku e, natiahnuť uvoľniť a o 5 minút pokračujeme.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 skutočnosti sú informácie k tejto novej metóde. Vlastne stačí len stlačiť gombík. Najskôr dostane slovo na 5 minút ako zástupca komisie pán Borel, potom nasleduje pán McAllister a potom Katy Piri ako tretia rečnička v mene skupiny SAD. Ďakujem veľmi pekne. Vážené poslankyne, vážení poslanci, nuž v Libii to ide z dažďa pod odkvap. Snaď sa v nadchádzajúcich dňoch objaví nejaký lúč nádeje, ale od Vianoc útoky síl generála Haftara e, sa zintenzívnili, došlo k zintenzívneniu bombardovania civilných oblastí, došlo k zabitiu 30 kadetov vo Vojenskej akadémii v Tripolise. My samozrejme odsudzujeme tento útok, ale celý deň vlastne trávime odsudzovaním útokov. Uh, a, ten, a naozaj už je, už je tých, už je tých úmrtí veľa, jednoducho situácia je veľmi zlá, tisícky bojovníkov, 300 mŕtvych civilistov, dochádza k útokom na nemocnice, k útokom na